v mene rady pani ministerka Janine Anis Paskert. Oczywiście możemy chwilę poczekać. Samozrejme, môžeme chvíľu počkať. A ďalej bude mať e, slovo komisár Johannes Hahn a potom v mene jednotlivých politických skupín, ich predstaviteľa. Ja tiež e, hodlám e, sa ujať e, slova v tejto rozprave. Dúfam, že niekto ma zastupí, že nie... ste pripravení v mene Európskej rady pani Anis Paschert. Uh, uh, Dovolte mi uh, najprv zapakovať E, záväzok e, rady e, plniť proces vstupu bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónska do EÚ. Kritická situácia v tomto štáte je vážny zdroj obav. V 2015 Macedónsko zažilo jednu z vážnych politických kríz, ktoré E, viedlo k e, rozdielnej politickej e, kultúre a k ďalšiemu podkopovaniu dôvery verejnosti v inštitúcie. Teraz je podstatné, aby sa prekonala táto kríza a aby sa zabezpečilo, že tieto nedostatky budú rozhodne riešené. Dohoda medzi politickými vodcami a priety, ktoré videla komisia, poskytujú plán toho, čo treba urobiť. My sme um, si uh, vzali uh, na vedomie rozhodnutie o odloženie parlamentných uh, volieb uh, vzhľadom na to, že uh, nebolo možné uh, konať dôryhodné voľby v apríli. A teraz je vecou všetkých politikov, aby sa ujali svoje zodpovednosti a aby prijali potrebné opatrenia. Konstruktívny a inkluzívny politický dialog v tomto štáte bude kľúčový, aby sme mohli ďalej postupovať. A tiež e, konanie dôveryhodných volieb, kde všetci občania a strany sa budú zúčastňovať, je prvým veľkým krokom e, prebiehajúcej krízy. My zblízka sledujeme tento proces e, v spolupráci s úradom OBS pre demokratické inštitúcie a ľudské práva. Dovolte mi tiež sa vyjadriť k blízkej spolupráci medzi eh, hráčmi EU, ktorá je potrebná, aby sa vydložila cesta z krízy, politickej krízy v tomto štáte. A chcem spomenúť eh, hlavne angažovanie sa komisára Hána a ďalších troch poslancov Európskeho parlamentu, pána Weigla, Havita a Kukana. Ďakujeme veľmi pekne. Udržateľné reformy e, riešia systematické riešenie oblasti štátneho právu, verejnej správy, a základných práv a slobod a e, tiež boj proti korupcii je naďalej stredobodom úsilia e, tohoto štátu na ceste k EU. Tiež mi dovolte zvrazniť potrebu nezávislého vyšetrenia všetkých tých tvrdení a obvinení osobitný e, prokurátor a parlamentná vyšetrovacia komisia musia podporovať ich prácu a chcem zopakovať e, výzvu rady, aby udalosti z Komunova z maja 2015 boli vyšetrené objektívne a transparentne. K migrácii. Dote mi pochvaliť e, pochváliť bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko v snahe riešiť e, migračnú krízu minulý rok e, e, viacero jednostranných rozhodnutí a úsilia koordinácie na západobalkánskej ceste bolo zavedených a bolo jasné, že len prostredníctvom súladných činov môžeme túto vec riešiť správnym spôsobom. Nie je to iná alternatíva ku komplexnému európskemu riešeniu a je rovnako dôležité, aby Macedónsko ako naša susedská kandidátska krajina zohrala svoju úlohu v tomto procese. EU naďalej podporuje reformy v Macedónsku, aby sa posilnili kontroly na hraniciach, aby sa zlepšila ostraha na hraniciach e, a u azylantov a to isté zo strany členských štátov bilaterálne. Dovolte mi povedať, e, že e, vzájomne akceptované riešenie tejto veci pod dohľadom OSN ostáva ústredné e, pre na, úspech tohoto úsilia. Tento štát je na kritickom milníku v križovatke a otvorili sme vyjednávanie o vstupe ale tieto musia byť podmienené ďalším plnením politickej dohody z júna z júla a podstatným pokrokom pri plnení tých naliavých e, reformných priorit. Rada e, sa obratí na Macedónsko po jeho voľbách a teraz sa domnievam, že politickí vodcovia mu majú zodpovednosť prijať potrebné kroky a dať tento štát naspäť e, na smerovanie do EÚ e a e, atlantickej integrácie. Johannes Hahn. Teraz máte komisie. Johannes Hahn, vítajte, nech sa páči, máte slovo. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda, vážená pani ministerka, poslanky poslankyne, poslanci. Najskôr sa chcem poďakovať pani ministerke za jej príjemné slova na našu adresu, teda našu prácu, ale takisto chcem povedať ešte raz ďakujem trom poslancom parlamentu, pán Vajgo, pán Kukan, pán Howitt, za ich neunavnú prácu s touto krajinou a ohľadom tejto krajiny a je veľmi dôležité spoločne sprostredkovávať e, politickú dohodu. Oni to pomohli z rodu z rodu takéto dohody minulé leto. Myslím si, že to bola a je stále podstatná vec, aby sme pomáhali e, bývalý Slovenskej republike Macedónskom riešiť eh, túto politickú výzvu, ktorej čelia, a aby sme zachovali eh, politickú dohodu nažive už aj následne v tých ďalších mesiacoch. Očakávajú eh, návštevu, respektíve dostali návštevu týchto europoslancov pred dvoma týždňami. Následne bol zverejnený list vedúceho delegácie EÚ a amerického veľvyslanca pre macedónskeho premiéra, kde bol prezentovaný náš spoločný názor, že podmienky zorganizovania dôveryhodných volieb 24. apríla neboli splnené. Delegácia EÚ a teda vaši kolegovia vyrokovali dohodu medzi politickými lídrami e, smerom k oddeleniu tých eh, volieb naplánovaných na 24. apríla pôvodne a posunuli to na 5. júna. Chcem zdôrazniť, ako dôležité je, že Európsky parlament eh, zohral svoju úlohu, sa angažoval v tejto krajine v Macedónsku, aby napomohol demokratickému procesu a dovolte mi vyjadriť želanie, aby skutočne bolo možným byť prítomní s pozorovateľmi e, počas dňa konania volieb. Takisto by som chcel využiť túto príležitosť a poďakovať sa e, Výboru pre zahraničné záležitosti e, parlamentu a osobitne pánovi Vajgelovi za uznesenie, ktoré dnes máte pred sebou a ktoré máte schváliť, je podľa mňa v rovnováhe a v súlade s našimi hlavnými zisteniami v správe z roku 2015 o bývalej Jugoslovanskej republike Macedónsko. Ako všetci viete, to obdobie, v rámci ktorého sme sledovali dianie, bolo veľmi komplikované pre krajinu, ale som presvedčený, že naša správa nastolila ten správny tú správnu rovnováhu. Na jednej strane uznávame, že krajina zaznamenala dobrú úroveň pripravenosti a že vytvorila dobre fungujúcu trhovú ekonomiku, má relatívne e, dobrú mieru prispôsobenia sa aký. To znamená, že tie správne zákony, legislatíva, stratégie vrac menej sú etablované problémom, ako je to vo všetkých týchto krajinách bývalej Jugoslávie, je otázka implementácie, ako aj v samotnej politickej vôle prijímať v prípade potreby aj ťažké rozhodnutia. Na druhej strane, krajina čelila najvážnejšej politickej krízy za posledné roky a parlament bol bojkotovaný hlavnou opozičnou stranou viac ako jeden rok. Situácia sa ešte viacej zhoršila zverejnením zachytených rozhovorov odpočúvaných, ktoré e, poukazujú na podkopanie toho systému aj politickými zásahmi a vysokou mierou korupcie. Na to, aby bola prekonaná táto politická kríza, tak sme schválili taký dvojstranný prístup. Najskôr je to politická dohoda, ktorá bola dosiahnutá štyrmi politickými e, lídrami minulé leto. Ako sme to už spomínali, to bol podstatný krok vpred. Niektoré e, záväzky boli naplnené v rámci dohodnutých termínov. Hlavná opozičná strana sa vrátila do parlamentu a bol menovaný špeciálny prokurátor v septembri. E, Spolutovaním konštatujem, že niektoré ďalšie termíny boli naplnené až s veľkým omeškaním a vyžadovali si aktívne zapojenie zo strany Európskej únie. Paralelne s politickou dohodou z júna minulého roku e, sme prezentovali a predložili teda aj sadu naliehavých reformných priorit, ktoré majú za cieľ riešiť e, tie problémy v oblasti právneho štátu. Opäť politická vôľa je kľúčová, aby došlo k pokroku v týchto oblastiach. V našich správach sme uviedli, že komisia je pripravená rozšíriť svoje odporúčania a otvoriť e, prístupové rokovania s krajinou, čo bude podmienené kontinuálne pokračovaním e, implementácie e, tejto dohody z júna júla a takisto implementovať tie urgentné politiky reformné. Neustále tieto veci sledujeme a budeme o tom dávať informácie aj v patričnom čase. Ako správne poukazujete v rámci vašeho e, uznesenia, tá situácia v rámci jednotlivých etných zostáva veľmi krehká v tejto krajine. Treba prijímať politické opatrenia aby na, na riešenie takýchto takéhoto napätia medzi jednotlivými etnikami a viacej vytvoriť prepojenie medzi takýmito etnikami. Dobré susedské vzťahy sú takisto podstatné pre túto krajinu. Vyriešenie otázky pomenovania krajiny zostáva hlavnou prioritou. a Krajina je vo frontovej línii bezprecedentnej migračnej a utečeneckej krízy a komisia naďalej e, dostáva svojmu záväzku pomôcť krajine zvládnuť takúto výzvu. Teším sa na rozpravu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz sa dostávame k rečníkom za jednotlivé skupiny. Pokiaľ ide o správu o pokroku z roku 2015 o bývalej Jugoslovanskej republike Macedónsko, slovo dostáva na dve minúty za Alde pán Weigel. spoštovani predsedujoči ministrica pán predseda vážená pani ministerka vážená jeanine vážený pán komisár hahn dovolte mi hneď na začiatok povedať že by som sa chcel v prvom rade poďakovať za tie milé slová ktoré ste adresovali na, ohľadom našej spolupráce. A musím povedať, že to potešenie bolo aj na našej strane, pokiaľ ide o takúto spoluprácu. Schvalujeme uznesenie, ktoré sa týka Macedónska, ktoré bolo vypracované spoločne s vynikajúcimi tieňovými spravodajcami a s, s vami, samotní kolegovia, ktorí ste predložili asi 300 pozmeňujúcich návrhov v tak kritickom čase, pokiaľ ide o túto správu. Nie len, že sme veľmi dlho oddialovali nejaké kandidátske rozhovory s Macedónskom, stálo na Prahu EÚ, ale v súčasnosti čeli prívalu veľkého počtu utečencov, ktorí sa chcú dostať ďalej do Európy cez eh, balkánsku trasu. 5. júna prebehnú predčasné voľby v Macedónsku, ktoré majú ukončiť tú politickú krízu. V prípade, že voľby prebehnú v súlade s demokratickými štátmi, tak potom komisia bude musieť navrhnúť a eh, rada aj podporiť eh, otvorenie tých, tých rokovaní o pristúpení Macedónsko e, do veľkej miery splňa podmienky, aký preukazuje uspokojivú stabilitu a rast, aktívne rozvíja dobré susedské vzťahy a takisto proaktívne prispieva k budovaniu dôvery s krajinami, ktorými má ešte nedoriešené problémy, a síce Grécko a Bulharsko. V tomto uznesení, ako aj v samotnej správe komisie, na ktorú reagujeme, sme poukázali na problémy, ktoré vznikli v rámci odpočúvania, v rámci škandálu s odpočúvaním. Konzistentné vyšetrenie takýchto anomálií v súlade s tzv. dohodou s Pažinám, e, toto bolo všetko zverené e, úradu špeciálneho prokurátora. Je to predpokladom znova nastolenia dôvery a fungovania demokratického štátu. To isté platí aj vo vzťahu k urgentným reformám, ktoré predpokladá dohoda medzi politickými stranami, ktorá bola dosiahnutá aj mediáciou zo strany komisie, predovšetkým komisára Hána, s účasťou demokratických e, zástupcov Irosej a takisto troma mediátormi a sprostredkovateľmi zo strany parlamentu. Drahí kolegyne, kolegovia, nastal čas, aby Macedónsko prijalo ďalší krok smerom k euroatlantickej integrácii a moja skupina to podporuje. Ja je mi ľúto, že sme dostali len dve minúty na túto správu. Nie je to príliš férové. Je tu modrá karta, pán Vajgo. Pani Pozenberg, akceptujete? Nech sa páči, pani Pozenberg. 30 sekúnd vás poprosím na otázku. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som veľmi pozorne počúval, čo ste povedali v súvislosti s touto republikou Macedónsko. Viete, že v súčasnosti sú postavené tie múry, na, alebo teda ploty na hraniciach, že tam e, je používaný slzný plyn proti tisíckam ľudí. To už skutočne má rozmery humanitárnej krízy. Myslíte si, že takýto postoj bývalej Jugoslovanskej republiky Macedónsko tak, takéto ťažkej situácii netreba to nejakým spôsobom zohľadniť, pokiaľ ide o ich ambíciu viesť prístupové rozhovory? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Weigl. 30 sekúnd máte k dispozícii. Uh, Musím sa priznať, že tlmočenia mm, troška aj tá technická stránka nebola najlepšia, takže celkom som neuhádol, o čo, celkom neviem teda, o čo išlo v tej otázke, ale budem nejakým spôsobom sa snažiť to odpovedať je ťažké, aby takáto malá krajina zvládala tak veľký problém na svojej hranici. Európska komisia, Európska únia musia pomáhať Macedónsku pri zvládaní problémov na, na hranici. Ak tam viac menej smerovala vaša otázka. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz za EPP minúta pán Kelom. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani ministerka, vážený pán komisár. Chcem sa poďakovať spravodajcovi Vajglovi za konštruktívny a inkluzívny prístup, ako aj za jeho úsilie smerom k pozitívnemu pozitívnej rovnováhe vo veľmi komplexnej záležitosti. Áno, naozaj Macedónsko je kandidátom na vstup do EÚ už 10 rokov a je považované, považované za najvyspelejšieho kandidáta z pohľadu prispôsobenia sa k aký, ale naštartovanie tých rozhovorov o pristúpení bolo blokované na úrovni rady už celé roky. Táto správa rieši v prvom rade potrebu nastoliť stabilitu a fungujúcu spoluprácu medzi jednotlivými politickými procesami v Macedónsku, pretože dialog, vzájomné rešpektovanie a takisto rešpektovanie základných eh, slobod, vrátanie slobody tlače sú nevyhnutnými predpokladmi kredibilného právneho štátu. Zároveň bojkotovanie parlamentu tými, ktorí poraz, boli porazení vo voľbách, to určite nie je v súlade s fungujúcou demokraciou a je škodlivé pre krajinu. Nové voľby budú kľúčové e, pre nás všetkých a apelujeme na všetky strany, aby sa pridržali dohody s Kumanovo. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za SAD minúta pán Havit. E, bol som spravodajcom, teraz som tieňovým a takisto parlamentným mediátorom pre túto krajinu a som plne angažovaný, pokiaľ ide o snahu Macedónska pristúpiť do EÚ a v mene sociálnych demokratov som sa veľmi rád spojil s kolegami z ALDE a EPP a my sme dali bokom naše stranické záujmy a podporili sme strany v Skopie, aby spravili to isté. Je tu ale veľká politická kríza, kde záväzok EÚ je spochybňovaný a takisto ten, e, demokratický, ten záväzok smerom k demokratickým zmenám v krajine je spochybňovaný. Zajtra išleme veľmi jasné posolstvo, ako pán Hán opakoval dnes po obede. E, Európska komisia prišla s pozitívnym odporúčaním začať e, rozhovory o pristúpení v závislosti od dohody medzi jednotlivými stranami, ktoré chceme vyrokovať. Európska rada podporila v decembrových záveroch a zajtra tento Európsky parlament sa jasne postaví na ich stranu a povie, zachovajte vašu demokraciu, alebo to pozitívne odporúčanie bude stiahnuté. A po, tých, po tej sérii rozhovorov, ktoré sme absolvovali minulý mesiac, keď vládnúca strana povedala, že nechystá žiadne ďalšie reformy pred voľbami ani žiadne posúdenie stavu médií, my ako mediátor EU plus e, veľvyslanec USA, my sme povedali, že toto nebolo súčasťou žiadnej dohody a takisto uradujúce predsedníctvo rady to zopakovalo dnes po obede, za čo som vďačný pozícia rady a komisie, ktorá bude podporená plne parlamentom, je, že je nevyhnutné ďalej zabezpečovať pokrok v naliehavých reformách. A chcem pripomenúť, že komisár Hahn pripomenul, že došlo k polaveniu snahách. A takisto osobný, osobný prokurátor, ktorý rieši otázky obvinení voči popredným politikom, tá nám povedala, táto prokurátorka, že nedostala plnú súčinnosť, ktorú potrebuje od e, súdneho systému v krajine. A zajtra počas hlasovania my pripomenieme, že musíme jej dať plné právomoci a autonómnosť, aby mohla realizovať svoju prácu. Ja spolu s mojou skupinou sa nepridáme k tým, ktorí využívajú skutočnosť, že táto krajina sa nachádza v centre utečeneckej krízy na to, aby na ňu útočili. E, Nastojme na tom, aby sme prejavili solidaritu pre Skopie a aby sa to týkalo aj ostatných krajín v prípade nejakej primeranej odpovede. Dnes ale vysielame naozaj veľmi jasné a také vehementné stanovisko a síce, že tí politici nesplňajú povinnosti, ktoré majú a že nie je tam alternatíva pre naplnenie takýchto povinností. To je tvrdé posolstvo nie len e, voči tým macedónskym občanom, ale ide o lepšiu demokraciu, lepšiu budúcnosť tej vašej krajiny. Sme si istí, že to chcete a vaši politici musia preukázať, že chcú tiež to isté. Pán Howitt, je tu modrá karta na vašu adresu. Pani Zakoráva, pán Havid, akceptujete modrú kartu? Pani Zakorafa, máte 30 sekúnd. To ψήφισμα στην εταιρεολογική σκέψη G αναφέρει... Ehm, v uznesení aj bod G, v ktorom sa uvádza, že Rada a parlament súhlasia s tým, aby to spustenie prístupových rozhovorov záviselo od presadenia dohody z júna z júla a takisto z realizácie najdôležitejších reformných priorít. E, videli ste niečo takéto? A obraciam sa na vás touto otázkou. To je predsa váš pozmeňujúci návrh 15. E, decembra. 30, číslo 38 aj v rámci záverov, chcem na to poukázať, tam sa hovorí o tom, že ide o e, spustenie tých rokovaní. Ja si myslím, že to vôbec nie je tam konštatovanie o tom, či s tým súhlasíme, či sa s tým stotožňujeme. Áno, ja si stojím za týmito pozmeňujúcimi návrhami zo strany SAD, ale smerom na priateľov z Grecka chcem povedať, že nemôžu sa vyhovárať na nedostatok zmierenia, pokiaľ ide o zvolenie toho mena pre Macedónsko. Každopádne je treba zaznamenať pokrok v mene, ktorý si zvolí táto republika. A to tak zaujíme vás, ako aj Macedónska, ako aj samotnej Európy. Ďakujem pekne. A teraz za EKR e, pán Zambarský. Vážený pán predseda, pán komisár, pani ministerka. Chcel by som sa pánovi Vajglovi poďakovať za to, že pripravil túto správu a koľko snahy vynaložil. Som Bulhár, som členom frakcie EKR. Všetci podporujeme myšlienku členstva Macedónska v EÚ ale samozrejme krajiny sú hodnotené na základe svojich zásluh. Je tu aj istá časová os, ktorú tre, ktoré treba dostať. Macedónsko je v kríze a preto tu bol krok späť od toho, čo sa už podarilo dosiahnuť. Dochádza ku cenzúre médií, práva menšín sú pravidelne porušované. A nie je pochyb o tom, že Macedónsko by nemalo využívať svoje meno ako ako zámienku macedónske orgány by sa mali pokúsiť vyriešiť problémy občanov, aby títo mali plné práva a slobody. Macedónsko by nemalo falšovať históriu, nemalo by používať nenávistné prejavy. Veľmi dôležité je naozaj zlepšiť vzťahy. To by malo ísť ruka v ruke s reformami. Ďakujem. Akceptujete modrú kartu? od pána Šányho. Nech sa páči, pán Šány. Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, vy ste z krajiny, ktorá susedí s Macedónskom. Hovorili ste aj o problematike, ktorá sa týka mena tejto krajiny. Ja si myslím, že ostatní ľudia e, používajú názov Firom. Vy si myslíte, že by sa Firom mal pripojiť k EU, či Macedónsko by sa malo pripojiť k EU? To je dôležitá záležitosť, ktorú musíme vyriešiť. Uvažujeme kolega, moja država Republika Vážený pán kolega, Bulharsko bolo prvou krajinou, ktorá uznala nezávislosť Macedónska s takýmto menom Veľmi dobre vieme, že niektorí kolegovia toto neakceptujú. Mali by sme hovoriť bývalá republika, Jugoslovská republika. Avšak naša krajina Macedónsko uznala pod názvom Macedónsko. Čiže toto meno budem používať. A mám rád samozrejme aj našich greckých priateľov. Ďakujem, pán Džambasky. Chcel by som sa teraz zmieniť o rozhodnutí Európskeho parlamentu. Predseda pán Martin Schulz 19. Eh, februára napísal list, prečítam ho po anglicky. Chcel by som eh, zniesť vašu pozornosť na to, aby pri všetkých politických a eh, diplomatických účeloch sa používalo meno FIROM, čo je medzinárodne uznané, uznané meno tejto krajiny. No a teraz na minútu pani Sakorafa v mene GUE. Vážení kolegovia, pri príležitosti minuloročnej správy som sa venovala eh, politike komisia parlamentu. Väčšina z vás uznáva, že v tejto chvíli ne, ne, negatívne výsledky krajiny bráňa jej rozvoju No a vývoj situácie dokázal systematický deficit krajiny v e, zásadných sektoroch. No a teraz e, tu budú v apríli voľby a dokonca aj dnes obsah e, politickej dohody z Junazila je ešte neistý. Kodenské kritériá, ktoré sa týkajú ľudských práv, slobody prejavu, nezávislosti súdnictva a médií, sa neblížia k európskemu aky jedne, že by sme boli slepí. No a pokiaľ ide o utečencov, tak ťažko kvalifikovať túto krajinu za eh, kredibilného partnera, pretože každý deň porušuje medzinárodné dohovory so zavretými eh, hranicami, kvótami, násilím. Čiže naozaj musíme zvážiť, ako by sa mal chovať dôvryhodný partner. partner. Potom otázka mena nie je bilaterálnou otázku Grécka a firom, je to medzinárodná otázka a jediný spôsob, ako tento problém vyriešiť, je pokračovať v rokovaniach pod záštitou OSN, ktorú akceptovali obidve strany. No a riešenie sa integruje striktne v rámci e, dobrých susedských vzťahov, ktoré sú základným prvkom pre rozšírenie a stabilizáciu a prístup ovplyvňujú mier a stabilitu. Rovnakú politiku vedieme aj s Tureckom, aj keď táto slúži iba niektorým zájmom a výsledky budú tragické. Ďakujem no a teraz za zelených na minútu a pol pán Meserič. Uh, Ďakujem, pán predseda, vážená pani ministerka, vážený pán komisár. Ako vždy, eh, spravodajca odviel úžasný kus práce a bola to veľká radosť s ním spolupracovať, ako vždy. Uznesenie je intenzívne, zaslúži si podporu celého parlamentu. Kolegovia, naozaj by som dlho mohol hovoriť o dôležitosti implementácie júnovo-júlovej dohody, núdzovú, nutnosť implementovať potrebné reformy, potrebu, aby politické aktéry sa zhosili svoje zodpovednosti, aby sme našli spôsob spolupráce v rámci záujmu firom a v záujme macedonských ľudí. To by samozrejme bola pravda. Avšak, čo chcem zdôrazniť je, že my, Európska únia, taktiež máme svoju zodpovednosť. A nie je to len otázka mena. Otázka mena je jedna vec, ale nie je to jediná vec. Dôležité je, aby sa našlo európske riešenie e, migračnej krízy. Je jeden e, z prvkov, ktoré prispievajú ku kríze. Potom sľub predsedu komisie, e, obdobia potrebného na strávenie pred ďalším rozšírením je ďalší prvok, ktorý k tejto kríze prispieva. Toto sú všetko dôležité prvky, ktoré prispievajú k strate perspektívy v celom regióne Západného Balkánu. My v tejto chvíli naozaj e, región strácame. Deň po dni ich strácame a umožňujeme, aby tam nastal politický chaos a e, z histórie vieme, že to je jednoznačne e, zlý nápad. Ďakujem pekne. No a teraz EFDD na minútu, pán Korau. 2004. Ďakujem. Bolo to niekedy v roku 2004, pred des, vyše desiatimi rokmi, keď sa zahájili prístupové dohody s Macedónskom, ktoré boli potom náhle prerušené, pretože dochádza k deficitom v oblasti demokracie. Teraz je zjavné, že máme povinnosť pomôcť Macedónsku dostať sa späť na túto cestu, samozrejme pokiaľ splní isté predpoklady ako napríklad reforma médií. Média musia byť slobodné, nie pod vplyvom vlády. Ďalej, boj proti korupcii. Tento boj musí byť efektívny na rôznych úrovniach. Ďalej, podpora justície mimoriadný prokurátor naozaj musí stíhať vinníkov. No a ďalej predpoklady pre slobodné voľby, čiže volebné registre, ktoré musia riadne vzniknúť. Dúfame, že takýmto spôsobom Macedónsko naplní demokratické podmienky a bude sa môcť stať s priateľovnou krajinou, s ktorou budeme spolupracovať. Ďakujem a teraz na minútu a pol za ENF, pán Bej. Zjavne v Európskom parlamente správy idú jedno za druhou a podobajú si. Európska únia má vôľu sa stále rozširovať a vždy požaduje dve podmienky, ktoré sú dôležitejšie než ostatné pri príjmaní nových členských štátov. Čiže to je prístup k NATO, ktorého existencia už nie je opravnená, keď došlo k rozpusteniu Varšavskej zmluvy. No a potom je tu podpora rodovej ideológie so svojím zástupom požiadaviek spoločenstva. V rámci toho 20, článok 22 uznesenia žiada riadiť sa tzv. unijným modelom, ktorý sa týka oblasti diskriminácie, ktorá je založená na sexuálnej orientácie a rodovej identite. Je to nejasný koncept, ktorý umožňuje zdôvodnenie bludov zjavne narušených ideológov. Možno vám vaša posadnutosť zbraní vidieť skutočné problémy, ktorým Macedónsko čeli. Hovoríte o Romoch, tejto bande veselých trubadurov, ktorých by ste všade chceli vidieť, samozrejme okrem svojej vlastnej záhrady ale nehovoríte ani slovo o Albáncoch v Macedónsku. A práve títo predstavujú e, menšinu, ktorá neustále demograficky narastá a ktorej požiadavky ohrozujú stabilitu krajiny najmä od samozvanej e, nezávislosti Kosova. A práve na e, hranici tohto historicky srbského územia Albánci z Macedónska spustili násilné nepokoje minul, v maji a v júni minulého roka No a pokiaľ ide o problém, ktorý sa nás týka všetkých, je to e, problém migračnej tsunami, tak by som chcel vzdať hold všetkým nedávnym opatreniam, ktoré prijali macedónske orgány a tým, že sa zúčastnili minulého Vyšegradského samitu prezident George Ivanov e, preukázal, že viac dôveruje zodpovedným z Budapešti než burokratom z Bruselu, ktorí lepšie zastavia migračné toky do Európy. Ďakujem a teraz pán Zarianopoulos za e, nezávislých. Pokiaľ ide o firom, bolo by potrebné posilniť európsku kapitolu v, na Balkáne, ktorý je, čo je priestor pre investície a pre konfrontáciu s ruskými záujmami a ľud za to musí platiť, musí platiť za ciele vládnúcej triedy. No a boli naštartované tieto postupy občianskou vojnou. A v tejto chvíli dochádza k zavreť, zatváraniu hraníc a balkánskej trasy pre utečencov, dochádza tu k politickým represiám, A táto politika, ktorú uskutočňujú priatelia Macedónska, vytvára naozaj robia z Balkánu e, miesto chaosu a my vidíme, že Európska únia je systém, ktorý vedie k antagonizmu, chudobe a vojne. A teraz na minútu pán Preda. Ďakujem, pán predseda. Ako všetci vieme, e, na konci roku 2015 Európska komisia vypustila slovo pokrok z názvu správy, ktorá sa každý rok vypracováva pre potenciálne kandidátske krajiny. Pre niektoré prípady to, by to možno nebolo dobré, ale v prípade Macedónska to bol podľa mňa dobrý výber. Už nemôžeme hovoriť o pokroku. Skôr by sme mali hovoriť o, o, o spätnom chode v prípade Macedónska, pretože to je realita a za to je zodpovedná politická trieda, najmä tí, ktorí systematicky kultivujú bojkot, radikalizmus ako politické riešenie. Niektorí z našich kolegov toto podporujú. Pokiaľ je základnou charakteristikou politiky odmietanie dialogu, tak vidíme, že Macedónsko je v trvalej politickej kríze a my chceme, aby sa toto zmenilo a práve preto je potrebné, aby celá politická trieda mohla zodpovedným spôsobom sa postaviť k záväzkom, ktoré prijala. Ja som osobne bol veľmi sklamaný, keď som videl, akou rýchlosťou sa socialisti vyviazali zo záväzkov, ktoré na začiatku prijali. Chcel by som zopakovať, naozaj tí, tí socialisti sa veľmi rýchlo vyviazali zo záväzkov, vzhľadom na voľby, ktoré boli naplánované na apríl a ktoré boli potom osunuté. Pán preda, nemáte čas. Pán predseda, videl som, že všetci ostatní kolegovia mohli hovoriť dlhšie, než e, bol ich učený račnícky čas a nechápem, prečo mne e, nedovolíte aspoň, aspoň dokončiť. Pán preda, vy ste prekročili čas, musíte rešpektovať predsedu. Prosím vás, posaďte sa. Myslím si, že uprednostňujete vašich kolegov z vašej skupiny. To je naozaj partizánsky spôsob činnosti. Ja som vám dal pol minúty navyše, tak ako všetkým ostatným. Prosím vás, nezneužívajte moju toleranciu. A teraz e, pán Fažan. Ďakujem za slovo. Táto krajina čeli obrovským výzvam. Politická dohoda medzi vládnou stranou a opozíciou v júni bola dobrým krokom, avšak teraz potrebné ukázať, že je tu naozaj úprimná snaha o zmenu. Musíme e, docieliť, aby došlo k reformom, ktoré sú potrebné pre budúcnosť krajiny. V tejto chvíli je dôležité, aby ľudia samotní mali demokratické voľby, avšak ešte stále e, nám k tomu chýbajú základné podmienky, aby k tomuto mohlo dojsť napríklad sloboda E, médií. Tu treba zabezpečiť, potrebujeme slobodné, nezávislé médiá, čo je základný kameň každej demokratickej spoločnosti, tak tiež je to rozhodujúce v prípade stability krajiny a rovnako aj pri možnom prístupe k EÚ. V krajine teraz prebieha politická kríza, no a na dôvažok je tu utek tok utečencov, čo je naozaj obrovská úloha, ktorú treba riešiť a my musíme z EÚ byť k Macedónsku solidárni, aby tú situáciu mohli riešiť. Pretože to je naozaj obrovská úloha. No ale najdôležitejšie je ubezpečiť sa, že sú prijaté všetky potrebné opatrenia, e, ktoré budú viesť k tomu, aby mohli byť, v, aby mohlo dojsť k férovým a demokratickým voľbám. Ďakujem. A teraz e, pán Marias. Pán predseda už pár dní v Skopie, e, Skopie rozhodlo uzavrieť svoje hranice, pretože je na ich území vyše 15 tisíc utečencov. Krajina porušuje ženevský dohovor z 51. tak ako to povedal aj generálny tajomník OSN Bankimut. Avšak vy ste nerobili nič, aby, preto aby Skopie mm, bolo konfrontované s tým svojim porušovaním medzinárodných práv. Taktiež narušili územnú integritu Grécka tým, že e, hádzali chemické produkty a slzný plyn, aby nastrašili utečencov, aby sa títo nepribližovali k hranici. Pán spravodajca, musíte používať termín firom a nie Macedóniu. Tým porušujete rozhodnutie OSN, ktorý uznáva Skopie a zmenom firom. Ja som proti tomu, aby Skopie bolo prijaté do EÚ. Ďakujem a teraz na minútu pán Jakovčič. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi poďakovať sa našim kolegom z parlamentu a chcem zablahoželať im za výbornú prácu, ktorú robia pri stabilizácii Balkánu a firmom. A chcem tiež vyzvihnúť e, dialog s Gréckom, myslím, že je výborný a chcem pozbudiť e, kolegov v Grécku aj v Macedónsku, aby sa pokusili nájsť spoločný jazyk, e, čo sa týka rôznych tém, ktoré sa diskutujú. Ako spravodajca pre Jadransko-Jonskú iniciatívu tohto parlamentu chcem povedať, že podporujem obsah tejto správy. Je to veľmi dôležité pre Macedónsko, aby vstúpilo pristúpilo k jadransko-jonskej strategii a potrebujeme to, aby sme pomohli tomu štátu, pretože on potrebuje našu pomoc. Prosím, pán Han, pomôžte tomu, pretože asi 15 tisíc ľudí na eh, hranici dostá pomoc, takže musím vyriešiť túto situáciu, lebo je neudržateľná. Pán Kava, minútu. Eh, počas tejto debaty uh, názov macedónskej diplomatické eh, eh, hlavy bol eh, od rozpadu Jugoslávie a ako kandidátsky štát za aspiráciou na vstup do EÚ Macedónsko musí zasladiť svoju zahraničnú politiku a vidíme, že CSFP je zasladač pre britskú zahraničnú politiku napriek e, našemu e, kreslu v e, Bezpečnostnej rade, ale názov Macedónska je tvor nezávislý a pán predseda EU diskredituje v Britsku zahraničnú politiku v Gibraltare, keď podporuje Španielsko proti Gibraltárcom, hoci títo sú občania EU a, a preto EU nezaobchádzajú s Britániou ináč, ani nebudú zaobchádzať ináč, ak im k tomu dáme ďalšie možnosť po referende. Pož- akceptujete modrú kartu od pána Tanoka? Pán Tanok, nech sa páči. Vy ste spomínali otázku Gibraltaru, čo nie sú často tejto debaty. V prípade Brexitu, ako by Spojené kráľovstvo malo na madridskú vládu, aby zachovala e, hranice e, s Gibraltarom otvorené. Prečo všetci v Gibraltare e, hlasovali za inú stranu ako vašu v posledných voľbách a vieme, že zostane Británie v EÚ. Jediný spôsob, ako prinútime Španielska, aby zachovala tieto hranice otvorené je e, to pokrytie, co e, My e, máme jednu ponuku pre Španielsko, čo týka ich územia v Marku a to len pokrytie, pokrytectvo toto miesta. A máme ďalšie medzinárodné organizácie, ako napríklad Bezpečnostnú radu OSN, kde sme stáli členov, boli by sme veľa lepšie schopní zobhajovať záujmy britských občanov keď e, opäť e, nadobudeme naše postavenie ako globálneho obchodnej veľmoci. Do 23. E, júna máte čas si to prebrať. Pán Epiteotos, nezaradený. To je... Srdečná vďaka, pán predseda. Dokument od pána Vagla je oficiálny dokument, ale veľmi často sa tam e, spomína slovo Macedonsko, je e, to porušenie datológie. Okrem toho, e, to raní grecké citlivé vnímanie. Okrem toho teda povedať, že e, demokratické deficity sa e, tu e, firm e, nespomínajú a tiež e, myslím na voľby. E, ja by som bol rád, keby sa posunuli, ale keď sa budú diať, tak nevieme, že či to sú demokratické voľby a či sa e, akceptujú výsledky. A je tu aj silná korupcia, nie je tam e, žiadna sloboda tlače, žiadna nezávislosť spravodlivosti a e, prokurátorka e, má branené v praxi a v práci a nakoniec aj firm neplní povinnosti kanadského štátu a to sú dobré susedské štáty, napríklad s Greckom uzavreli hranice a tiež tam ide o e, krádež e, história, tiež o formuláciu, ktorá sa používa potom zatvorenie hranic s takýmto štátom. Máme rokovať o vstupe. Nestačí nám Turecko. E, chceme tu mať ďalšieho utlačateľa. Ja sa pýtam, že ako, a teraz bol prerušený rečník. To je Kiroš Kukan. Teraz na jednu minútu pán Kukan. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa úprimne poďakovať Jovi Vajglovi za túto spravu. Macedónsko je v ťažkej situácii, politická kríza ešte neprekonaná a spolu s migračnými tokmi to zdôrazňuje krehkú situáciu v tomto štáte. Ja pevne verím, že tento štát potrebuje našu podporu. Proces integrácie EU je stále kľúčom budúcnosti štátu. My musíme sa ďalej angažovať a pomáhať im pri posilňovaní demokracie a politickej stability, aby e, sa veci posunuli. Potrebujeme e, vidieť po na naplnenie politických dôvod minulého rokov vrátane dobre pripravených e, spravodlivých a slobodných volieb v júni. A je to nešťastné, že Macedónsko stále čaká na otvorenie vyjednávaní už ako 7 rokov a teraz zatiaľ voči týmto výzvam budem musieť eh, zvenasobiť svoje úsilie, aby sa približoval k EU a mali by sme mu pomôcť. Srdečná vďaka, pán Pikula na minútu objektívnom príkazu zaista turbulentné godine za Makedóniu. s jednej strane sadržaj našich rasprava se ponavlja

Takže ešte raz od začiatku, prosím. príkazu zaistať. E, ja sa chcem prekať pán Vajglovi za objektívne zhrnutie turbulentného roku vo firme. E, tieto odporúčania sa e, vydávajú pri otvorení vyjednávaní a návrhy k probléme s názvom príliš konkrétne krokov a na politické arene sa to zhoršuje a preto vítame um, dohodu zbržená Brzina medzi vládou a opozíciou a tento stav môže znásobiť problémy v tomto štáte, ale môžu byť chronické a môžu ešte e, ďalej sa rozširovať a osobitnú starostlivosť vyžaduje kríze utečencov, pretože Macedónsko je na frontovej čiare a je to malý eh, multietnický štát, eh, ktorý je poznačený problémami v turbulentnom prostredí. Problémy ako eh, nezákonné zasahovanie a rozby novinárom a široká korupcia viedli k širokému rozdeleniu v spoločnosti a nedostatku politického dialogu. A e, ďalšie oneskorenie reforiem by mohol prehlbiť e, nedostatku dôvery a ohroziť jej európske výhľady. Παρακολουθώ τη συζήτηση κύριε Πρόεδρε και θλίβομαι πραγματικά το Ευρωκοινοβούλιο ja teraz počujem tú diskusiu a myslím si, že je tragické, že Európsky parlament, ktorý má byť kolisko demokracie a právoplatnosti, právoplatnosti, že sa tu e, neregistrujú e, rozhodnutia OSN a tu ide aj o pomenovaní štátov. E, jedna sa týka firom miesto Macedónska, to, čo sa Titovi nepodarilo po svetovej vojne, teraz sa podarilo novému národu a my sa snažíme tu v Európskom parlamente použiť čisto grécké meno. macedonské, je grécké názov, grécka kultúra, grécka história a chceme to presadzovať a povedať, že to vydáme za pravdu? Predávajúci kolega zástupniče, potpuno ja ću samo kazati da u međunarodnom političkom komuniciranju imamo ja chápem, pán kolega, vášmu citlivému vnímaniu tejto témy, ale čo sa týka medzinárodných dialogov, Macedónsko je uznané pod menom, ktoré má vo svojej ústave, ako aj pod menom, ktoré vy používate, teda firm. Môj štát ehm, Chorvátsko ehm, uznalo Macedónsko pod jeho ústavným názvom, bez ohľadu na to, ako citlivo to vnímate, ja budem ehm, stále používať tento názov a dúfam, že Atenia Skopie dosiahnu dohodu v tejto veci. Teraz pán Čarnecký, jednu minútu. Pán predseda, pán komisár, poprvé chcem sa poďakovať za dobrú správu pána ministra Vegla. Ehm, Poďalšie si cením veľmi to, čo robí pán komisár Hans v tejto veci a v ehm, tom to postupnom možno nepríliš ehm, rýchlom, no E, ináč nemožnom rozširovaní EÚ. Myslím si, že Macedónsko je súčasťou, dobre, v poriadku. Bola e, to Juhoslovenská federálna republika Macedónsko, nejaké tomu bývala. Je súčasťou európskeho kultúrneho dedictva, je časťou európskej civilizácie a mesto Skopie e, je, je miesto Skopie je v Európskej únie. Nechcem, aby problémy s demokraciou boli zamienkou pre eh, spomalenie eh, tejto cesty z kopie do EÚ. Myslím si, že tieto úsilie pre európske eh, tohoto národu treba podporovať. Ďakujem teraz, pán McAllister, jednu minútu. Thank You, Mr. President, dear colleagues. Ďakujem, pán predseda, vážený kolega. Ja si myslím, že tri body sú kľúčové, aby mm, bývalá Jugoslavská republika Macedónsko sa dostalo späť do správne kolej. E, poprvé, všetky politické štáty, e, e, strany sa musia ujať zodpovednosti a podniť svoje politické záväzky. Poďalšie, tento štát sa musí pripojiť na predčasné parlamentné voľby a tiež zabezpečiť spravodlivé voľby. Poďalšie, krok boj proti korupcii musí pokračovať objektívne a, a firm potrebuje našu podporu v Európskom parlamente a dúfajme, že toto uznesenie eh, prispieje k tomu, aby sa zachoval tento štát na európskej ceste a osobitná vďaka patrí spravodajcovi Ivo Vajglovi. Ďakujeme teraz eh, pán Funzulika na jednu minútu. Ladies and gentlemen, Dámy a páni, berem na vedomie rozhodnutie Macedónskeho parlamentu 23. februára, aby zradili uh, nový dátum pre um, parlamentné voľby a uh, skutočnosť, že to nebol konsenzus s opozičnou stranou, je politovania hodný a ďalšie mediálne reformy a stranické rozhovory teraz možno oneskoriť na čas po voľbách Silne si myslím, že všetky politické strany v Macedónsku musia vynaložiť úsilie, aby vytvorili e, podmienky pre dôveryhodné voľby a e, všetky strany e, majú, ich úloha je podstatná v plnení dohody s prísnom. No, treba dosiahnuť pokrok pri plnení naliavých priorit. Bilaterálne problémy s Greckom a Bulharskom by sa nemali využívať na to, aby sa kladli prekážky procesu vstupu do EÚ a NATO, ale mali by sa riešiť konstruktívne čo najskôr v tomto procese berú do vehy e, princípy OSN a EÚ. Pán poslanec Frunzuliča, je tu modrá karta od pani Spiraky, akceptujete? Pani Spiraky, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Máte Máte 30 sekúnd. Ďakujem pekne ešte raz, pán predseda. Drahé kolegyne, kolegovia, počúval som veľmi pozorne a hovoríte o bilaterálnej otázke a rozdieloch. Ja by som chcela sa venovať následovnej veci. Po tom, čo novinári bez hraníc, e, ktorí sa zasadzujú za slobodu médií, e, tam každopádne v rankingu je 117. Macedónsko. 90 miest horšie ako ešte pred niekoľkými rokmi posledné miesto v rámci e, európskeho priestoru, veľké obmedzenia, pokiaľ ide o slobodu médií a tlačia a tak ďalej. Moja otázka preto znie, e, nie ste znepokojení tým, že tak e, podstatné kritérium z pohľadu EÚ je porušované v krajine, ktorá ašpiruje na prístup a na vstup. Pán Frunzuliča, máte 30 sekúnd. Samozrejme, Macedónsko nesplňa všetky požiadavky, ktoré sa týkajú e, všetkých týchto oblastí, to vonkoncom nie, ale zároveň nemôžeme ponechať e, krajiny z oblasti Západného Balkánu v takej sivej, šedej zóne, je nevyhnutné, aby sme krok po kroku integrovali tieto krajiny do Európskej únie a do NATO v prípade, že chceme zabezpečiť e, budúcnosť tejto organizácie, ktorú nazývame Európska únia. Je to pre nás veľmi dôležité. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz minúta pán Tenok. Pán predseda, Macedónsko je malá vnútrozemská krajina s vnútornými politickými tenziami, ktoré, ktorá by skutočne mala prospech ako krajina z toho, keby ďalej postupovala na euroatlantickej ceste. Dočasná vláda v Macedónsku sa stotožňuje s môjim názorom a e, snaží sa ísť cestou plného členstva v EÚ, tak aby pokročila aj z pohľadu riadenia svojho hospodárstva a štátu. Musíme podporiť silne kandidátstvo, kandidátske ašpirácie Macedónska a musíme požiadať členské štáty, aby našli riešenia a kompromisy, hlavne pokiaľ ide o tie sporné oblasti. Pokiaľ ide o pretrvávajúcu krízu, migra- migračnú krízu, tak tam Macedónsko čili obrovským tlakom a takisto predčasné voľby vyhlásené na jún. To sú všetko veľmi delikátne záležitosti, hlavne z dôvodu aj napätí medzi jednotlivými etnikami, ktoré dlho sprevádzajú túto krajinu. E, prístupové rokovania mali dlho stopku a nemali by sme strácať čas e, na začiatku takéhoto, už čo sa teda byť veľmi zdlhavý proces. Ja nechcem sa dostať v budúcnosti do bodu, kedy Macedónsko bude stále len kandidátskou krajinou a bude obkolesená krajinami, ktoré už budú v tom momente členmi Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Tenok. Modrá karta od pána Plenkoviča. Akceptujete? Nech sa páči, pán Plenkovič. 30 sekúnd. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán Tenok, spomínali ste, že ste za pristúpenie Macedónska do EÚ a za otvorenie prístupových rokovaní. Keď si vezmeme tú správu o Čiernej hore a o ohľadom aj členstva tejto krajiny v NATO, myslíte si, že komisia poskytla dostatok prostriedkov na to, aby vyriešila túto ťažkú situáciu na hranici medzi Macedónskom a Gréckom, ktorá sa eskaluje stále viac a viac. Nech sa páči, 30 sekúnd, pán Tenok. Toto prísne vzaté nie úplne súvisí s e, Čiernou horou, kde ja som spravodajcom. Čierna hora nemá tie tlaky na hraniciach, ktoré zažíva Macedónsko samozrejme Eh, asi 700 miliónov eur, ak si spomínam správne, nespomínam si celkom, ja už nie som ten príslušný výbor, ale asi 700 miliónov bolo vyčlenených z pohľadu pomoci. Eh, samozrejme, Macedónsko je obrovským tlakom, pokiaľ ide o uzavretie hraníc, ale ja sa domnievam, že nemôžete mať neobmedzený počet eh, utečencov, migrantov. Treba sa dohodnúť, my sme sa pozrieť na dohodu s Tureckom a dúfame, že to bude účinné z pohľadu zabráneniu ďalšieho prítoku prílevu a dúfam, že Západný Balkán to dokáže zvládnuť a že bude e, nastavený program s Tureckom, ktorý umožní týmto ľuďom zostať v táboroch, v táboroch zriadených v Turecku, Libanone a Jordánsku a nie prichádzať do Európy cez e, balkánsku trasu. Ďakujem pekne. A teraz minúta ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Problém pri rokovaniach EÚ Skopie, e, to nie je ani to meno, ide o deficit demokracie, ktorý je prítomný vo firme. Pán predseda, dodržiavanie kodanských kritérií, to je požiadavka a kodanské kritériá, tým patrí aj dodržiavanie dobrých susedských vzťahov, správe komisie sa zdôrazňuje skutočnosť, že došlo tu na k takému spätnému vývoju, pokiaľ ide o justíciu, pokiaľ ide o transparentnosť, pokiaľ ide o médiá, pokiaľ ide o fungovanie demokratických inštitúcií. A potom pridávne meno macedónsky, e, ktoré je používané. Z toho vyplýva dojem, že Európsky parlament nejakým spôsobom sa zasadzuje za, za Skopie, alebo berie, ide na stranu Skopie, ale to nie je bilaterálna otázka. Je to medzinárodná otázka, ako medzinárodná otázka patrí to na pôdu OSN. Ďakujem pekne, minúta a pol, pán Weidenholzer. Moji predrečníci už pomenovali problémy, korupcia, nedostatok eh, slobody médií, nedostatok eh, alebo nedostatočná kvalita demokratického procesu. Takéto nedostatky E, sa dajú obhajiť nejakým spôsobom e, tým, čo tým čo krajina prechádza, ale to im neospravedlňuje úplne. E, takmer všetci utečenci smerujú do Európu, do, do Európy a tí išli teda cez túto krajinu. Skopie zvládlo tieto výzvy a to aj s pomocou EÚ. Posúdenie, hodnotenie, či to skutočne zodpovedalo európskym štandardom, tak to je pomerne rozporuplné. Hovorím z vlastných skúseností viackrát som e, bol na tej balkánskej trase. Jedna vec je jasná, že je tu veľká pripravenosť pomoc zo strany, zo strany občanov. Na druhej strane sú tu aj veľmi e, vážne správy, ktoré hovoria o spolupráci medzi týmito profesionálnymi skupinami pašerákov a utečenci sú vystavení svojvoľnému správaniu a násiliu na hraniciach. To, takéto udalosti nejakým spôsobom môžu byť použité aj pri spochybňovaní ašpirácií krajiny o pristúpenie. Ale každopádne krajine ako Macedónsko treba dať centrálnu úlohu pri eh, riadení balkánskej trasy. Teraz pán Peterle. Ďakujem pekne. Chcel by som poblahoželať kolegovi Ivo Vajglovi za zodpovednú prácu a za e, jeho zmysel postihnúť tie kľúčové otázky. Politický vývoj z e, minulého roka ešte viac poukazuje na to, že európske výhľady firmu, alebo teda Macedónska, nezávisia len od ochoty robiť reformy a od európskych partnerov, ale závisí to aj od stability a od stavu demokracie bohužiaľ dôsledky politického vývoja prvýkrát smerujú k podmienenému odporúčaniu, lebo len dôsledná implementácia môže zvýšiť dôveryhodnosť e, prístupového procesu a zastabilizovať tú politickú situáciu tohto kandidátskeho štátu. A chcel by som poukázať na pokrok regiónu ako takého smerom k európskej, európskej perspektíve. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska stavba nebude uzavretá bez krajín Západného Balkánu. Nebudem hovoriť o migračnej kríze, ale o problémoch, ktoré sú oveľa staršie. Nástojím na tom, že nenávisné prejavy by už nemali byť súčasťou tí, ktorí sa identifikujú ako Bulhari, by nemali nejakým spôsobom mať zabranenú možnosť riešiť tie. Tieto odporúčania už boli viackrát opakované a ja sa čudujem, prečo je tu akumulovaná takáto nedôvera počas celých tých rokov, či je to dedičstvo tých komunistických čias, ktoré nebolo ešte prekonané. Tu je príklad. Eh, Vnuk Dimitra Taleva, eh, romanopisca rumúnskeho Bulharského mi povedal, že dve z tých kníh boli zverejnené v Skopie a porušili tak autorské právo. Spisovateľ eh, bol označený ako Macedonec a slovo Bulhar, alebo bulharský autor bol nahradené slovom Macedonec, macedónsky autor. Ak Macedónsko skutočne chce vstúpiť do Európskej únie za súčasných ťažkých podmienok, tak na tej ceste do Európy bude musieť prekonať aj takéto veci, aj, ktoré sa viažú na minulosť. Ďakujem pekne. Mojich amandmana vezaných uz članstvo Makedónie u NATO i otvaranje pregovora sa Európskom úniom. Potpuno sa slážem... E, takže e, pokiaľ ide o členstvo Macedónska v NATO a pokiaľ ide o otvorenie prístupových e, rozhovorov aj z EU, tak súhlasím e, s tými, čo povedali, že Macedónsko veľmi ďaleko zašlo, pokiaľ ide o harmonizáciu legislatívy s európskym aký a preto si myslím, že nie je spravodlivé Macedónsko nechávať 10 rokov iba čakať, takže poprosím radu, aby, e, otvorilo, aby otvorila e, rokovanie a tie bilaterálne otázky nech sa potom riešia neskôr. A tiež sa obávam, lebo minuloročné výsledky e, volieb Macedónsko ako keby neboli akceptované, nie je dobrý nápad posúvať voľby na neskôr pre, zo strany tých, ktorí sú vládnoť bez volieb. Čiže Macedónsko eh, treba podporovať aj kvôli tomu, že eh, zohráva dôležitú úlohu pri riešení eh, utečenskej a migračnej krízy. A preto chcem poprosiť, aby sme otvorili rokovania s Macedónskom. Ďakujem pekne. Ďalej pani poslankyňa Maletič. Áno, ďakujem. Na úvod by som chcela pogratulovať pánovi Vajglovi k jeho kvalitnej správe. Pán komisár Hahn Chcela by som e, vás poprosiť o dve veci. Poprvé, skúsme nájsť mechanizmy, ako pracovať na budovaní administratívnej kapacity v rámci delegácie EÚ v Macedónsku, pretože v Macedónsko prišlo veľa miliónov eur, systém je centralizovaný a zmluvy musia e, byť zo strany e, delegácie nastavované e, a tento problém by bolo treba do budúcna vyriešiť. A potom druhá vec, pokiaľ ide o tých 17 e, miliónov eur pre e, Macedónsko, to je suma, to je suma ktorá, má, ktorá má byť poskytnutá na riešenie migračnej krízy. Naozaj treba čo robiť, alebo má čo robiť táto krajina, pokiaľ ide o zvládanie tejto migračnej krízy, že toto je veľká suma. A chcem vás takisto poprosiť, aby ste zohľadnili skutočnosť, že všetky tieto kritéria, ktoré má Macedónsko splniť, takisto musia splniť aj iné e, krajiny, e, museli, a teda tie, týmto išlo veľa rýchlejšie. Dobre, ďakujem e, pekne. Takže, e, pokiaľ ide o diskusiu k Macedónsku, bežný postup, e, bežnú rozprávu sme uzavreli. Teraz nastáva fáza catch eye, takže poprosím, budem sa snažiť to dávať podľa politických skupín a poprosím vás, aby ste sa každým rešpektovali tú, tú minútovú lehotu. Nech sa páči, pani Suli. Hvala za besedo. Čestitam gospodu Vajglu za kvalitetno poročilo. E, ďakujem e, pekne, gratulujem kolegovi Vajglovi k tejto skvelej správe v týchto, týchto okolnosti, kde Európska únia má problém s utečenskou krídou Macedónsko ukázalo, že je veľmi spolahlivým partnerom napriek rôznym zložitým a rôznej zložitej internej situácii, napriek e, voľbám. E, oni rešpektujú šengenské pravidla ešte viac ako niektoré krajiny, ktoré patria do Schengenu. Čiže ja si myslím, že tie informácie strany komisie sa e, podobajú z roka na rok. Macedónsko pripravené je naozaj na čase, aby e, rada začala e, a spustila tie rokovania. Dobre, ďakujem. Ďalej kolega Kaputo. Ďakujem pekne. Naozaj je kontroverzí tu, pokiaľ ide o slobody, rešpektovaní, pokiaľ ide o rešpektovanie médií, pokiaľ ide o rešpektovanie ľudských práv, je tam veľa mm, interetnických eh, napätí. Otázka toho napätia eh, mm, súvisiaceho teda tá otázka súvisiaca s migráciou samozrejme tomu eh, nejakým spôsobom nenapomáha. Málo ľudí sa dokáže cez tie hranice potrebujú sa nevie dostať cez tie hranice, potrebujú, aby Európa im pomohla, ale to sa nedeje. E, grecké autority im berú e, pasy a tak ďalej. Čiže pre nás je veľmi náročné e, podporiť prístupové ambície takých krajín, ktoré doteraz ešte ani sa jasne nerozhodli, aké je ich smerovanie. Ďalej pán Kečuk. Ďakujem pekne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 to môže vyriešiť iba Európska únia, teda nie je nejaký slzný plyn. Je veľmi dôležité, aby sme udržali naživo, naživo európsky sen tejto krajiny. A pokiaľ je to 7. odporúčanie v tej správe, spustiť rokovania, to je presne v tomto duchu. Takže chceme poprosiť krajinu, aby e, sa tam uskutočnili slobodné voľby a pripomenúť im, že je to pravidlo e, politikov alebo ich úloha, aby slúžili občanom Macedónska vrátania, vrátania menšiny, iba potom je možné nastaviť e, alebo splniť podmienky inštitúcií. Ďalej, pán Kristof Honos. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem poďakovať Európskej komisii za pokrok v rokovaniach o vstupe pre Macedónsko. Ten pokrok je úplne zrejmý. 10 rokov po rozhodnutí o tom, že táto, tento pokrok nie je zatiaľ celkom zrejmý v niektorých oblastiach, pokiaľ ide o názov krajiny. Stále prebieha spor s Gréckom a dobre susedské vzťahy podliehajú tiež sú, sú, sú e, spojené s gréckou kultúrou a s, s zavádzaním, pokiaľ ide o túto kultúru a existujú na to dôkazy. My sme presvedčení o tom, že musia byť splnené niektoré predpoklady prehlbenie demokracie, dodržiavanie ľudských práv a to všetko v Macedónsku zatiaľ nevidíme, že by vývoj išiel tento smerom a myslím, že Európska únia nemôže robiť pri, e, ústupky, neexistujú zatiaľ e, podmienky splnené pre rokovania o vstupe. Ďakujem pekne. Slovo na pán Kriesovom. Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, vážení kolegovia, chcem vám poďakovať za všetku energiu, ktorú ste dali do tejto správy, ktorá je excelentná. Macedónsko je v čakárni, tak povediac, už viac ako 10 rokov a krajina sa dostala do špecifickej pozície, pokiaľ ide o členstvo v porovnaní s ďalšími krajinami Západného Balkánu, ktoré sú tiež kandidátskymi krajinami. Samozrejme, existuje množstvo víziev, ktorým Macedónsko stále čelí, ale utečenecká kríza je tiež mimoriadnou a Macedónsko preukázalo, že je schopné zvládnuť bremeno, ktoré je obrovské pre takúto malú krajinu a myslím si, že Európska únia by tiež mala začať konať namiesto hovorenia a komisia by sa mala pozrieť na Macedónsko e, s inými okuliarmi, pretože na jednej strane sme pripravení prehliadať isté nedostatky v Turecku, ale nie v Macedónsku. Ďakujem veľmi pekne. Rád by som poďakoval pánu Vajglovi za skvelú prácu, ktorú urobil v pri tejto správe a neskrýva vážne výzvy, aj e, uznáva pokroku, ktorému prišlo. Existuje množstvo reforiem, ktoré musia byť pevnejšie zakorenené. Napríklad v súvislosti s justíciou e, existuje ešte príliš veľa problémov, korupcia a podobne e, v tejto krajine a nehovoriac o slobode tlače, takže sme presvedčení o tom, že je potrebné zlepšenie na to, a to platí pre ďalšie balkánske krajiny. A komisia robí veľkú chybu, pretože nemôžete nutiť Macedónsko, aby bolo policajtom Balkánu a aby e, sa staralo o to, čo máme my robiť, pokiaľ ide o situáciu v Grécku. Nie je možné, aby boli zodpovední za e, presun všetkých týchto utečencov. My to nemôžeme robiť a bolo by e, chybné, aby e, Macedónsko toľko toho muselo riešiť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, pán Hán. Otázka je, čo žiadame od kandidátskych krajín, dodržiavanie európskej legislatívy a splnenie kodanských kritérií. Čo sa deje v Macedónsku? Existujú mimoriadne nedostatky, pokiaľ ide o práva menšín, o ľudské práva, pokiaľ ide o slobodu tlače a v Európe zistujeme, že v tejto krajine táto krajina klesla o 90 miest smerom nadol. Urobíme napriek tomu ústupky, kedy zareagujeme na požiadavky Turecka, ako sa budeme správať tam. Voľby sa presunuli a okrem toho táto krajina, bývalá Jugoslavská republika Macedonsko, e, sa nespráva nápomocne pri greckých hraniciach. 100 tisíce utečencov sa dostali k hraniciam, ktoré a títo ľudia si zaslúžia ochranu a Macedónsko svoju hranicu uzavrelo a je potrebné vytvoriť demokratické základy, aby táto krajina sa mohla uchádzať o členstvo. Teraz minútu. Pán Polčák, nech sa páči slovo v rámci CatchDI. Ďakujem, pán predseda, za udelenie slova. Ja by som bol samozrejme rád, ak by akákoľvek bilaterálna otázka medzi jednotlivými krajinami nebrzdila tento prístupový proces Macedónska. Blahoželám pánu spravodajcovi k správe ktorú predložil a skutočnosťou je, že Macedónsko do istej miery mešká s očakávaniami spojenými s prístupovými rozhovorými krajinami. Súhlasím s tým, že je potrebné, aby Macedónsko pridalo a potom, predpokladám, bude môcť počítať s plnou podporou nás v jej ceste do Európskej únie a prístupových rozhovoroch. Nie je možné tieto otázky, ktoré boli legistívne vznesené kolegami, nemožno ich obísť len tým, že povieme, že táto krajina potrebuje našu pomoc. Je potrebné, aby predstaviteľa tejto krajiny skutočne zabrali a to hovorím ako bývalý predseda skupinou priateľov Česká republika Macedónsko. Ďakujem. Ďakujem. V mene Európskej komisie e, komisár Han dostane slovo. Nech sa páči, pán komisár. E, madame minister, honorable members, uh, Vážená pani ministerka, členovia. Okay. Ďakujem veľmi pekne za veľmi plodnú diskusiu. Myslím, že politickí lídry bývalej eh, Juhoslavskej republiky Macedónsko majú teraz zodpovednosť prijať potrebné kroky, aby krajina sa dostala späť na euroatlantickú cestu. Vyslali sme jasný signál, potreba implementovať politické dohody v plnej miere a potrebné reformy, ktoré vláda sa zaviazala, že urobí. Ďalšia výzva pre politických e, lídrov je ukázať politickú vôľu a prijať potrebné opatrenia, aby sa zorganizovali dôveryhodné voľby 5. júna. Na základe politickej dohody tieto voľby majú byť kľúčovým krokom e, v rámci politického procesu. Tieto Voľby by mali znovu navrátiť dôveru občanov v politický proces a takto by krajina mala prekonať politickú krízu. S vašou podporou budeme naďalej sledovať a merať veľmi pozorne pokrok. Krajina už nemá čas, e, nemôže strácať ďalej čas. Bolo to spomenuté i z vašej strany. My sme to tiež spomenuli. Tok utečencov a migrantov je enormný a preto si myslím, že politické líderstvo v tejto krajine by sa malo zamerať na tieto kroky a môžem vás ubezpečiť, že Európska únia podporuje krajinu, pokiaľ ide o expertízu i pokiaľ ide o financie. A tu tiež musíme povedať, že je to vždy založené na konkrétnom hodnotení potrieb. Nede len o transfer peňazí na základe nejakých nejasných požiadaviek, vždy je to na základe jasných vysledovateľných potrieb a potom je táto podpora možná a bola už i poskytnutá politická kríza by mala skončiť. Je to v záujme tejto krajiny a v jej budúcnosti a je to zároveň i e, požiadavka občanov. Preto počítam s podporou tohto parlamentu e, s tým, aby sme vyslali spoločné posolstvo politickým lídrom tejto krajiny. A môžem povedať všetkým tým, ktorí kritizovali demokratický vývoj v krajine, Títo kritici majú pravdu, súhlasím, ale myslím, že by sme mali chápať a zdieľať pohľad, že najväčší vplyv pre Európsku úniu, pre náš vlastný záujem je viesť rokovania, kde môžeme riešiť tieto nedostatky. My máme vplyv len vo fáze, kedy príjmam, kedy pripravujeme rokovania o vstupe a počas týchto vstup, rokovaní o vstupe. Ako ste videli, pri niektorých prípadoch nemáme už vplyv po vstupe krajiny do EÚ. Čiže toto by sme mali mať na pamäti, keď rozmýšľame o ďalšom vývoji v krajine, konkrétne eh, v bývalej Jugoslavskej, Juhoslovanskej republike Macedónsko. Preto počítam s vami a ďakujem veľmi pekne za túto dnešnú eh, diskusiu i za váš záväzok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo pani ministerke Enis Plašent. Nech sa páči. Pán komisár, vážené poslanky a poslanci, na záver mi dovolíte vyjadriť hlbokú úctu vám aj pánovi Weiglovi, pánovi Kukanovi, taktiež za vynikajúcu prácu. Pokiaľ ide o bývalú Jugoslávskú republiku Macedónsko, vidíme, že nastáva pokrok, aj keď ešte stále aj obavy existujú, pokiaľ ide o krehkú vnútoropolitickú situáciu. Potrebujeme konštruktívny dialog, aby tento prebiehal na všetkých úrovniach politickej scény a predovšetkým voči politickým partnerom. Sú tu odporúčania na to, aby sa <clears throat> pokračovala v rokovaniach s Macedónskom a no, z hľadiska uplatňovania júnovej, júlovej, júnovej a júlovej dohody aby sa napredovalo tiež v oblasti stanovených priorít. K tejto veci sa ešte vrátime aj po parlamentných voľbách a na tom základe potom rada bude taktiež vyjadrovať svoje stanovisko. Teraz závisí na politických vodcoch bývalej Jugoslávskej republiky Macedónsko, ako budú plniť svoj program a asi so mnou budete súhlasiť, že toto je správny postup z našej strany. Budeme aj naďalej podporovať bývalú Jugoslovanskú republiku Macedónsko a vyzývam všetky, aby v dobrej viere spolupracovali s Macedónskom, aby sa pokračovalo v reformách. Ďakujem veľmi pekne, to je všetko. Pán predseda, ďakujem. Máme tu jeden návrh uznesenia.